Rádo vystúpe pani Enisa Plesárta. Ja som pozval na dnešné zasadnutie aj eh, pána Tuska, ako aj pána premiéra. To však nič nemení na našej úcte a rešpekte, rešpekte voči vám, pani Enis Plescharta. Eh, vy tu dnes zastupujete radu a máte slovo, nech sa páči. Mr. President, thank Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Vážené poslankyne a poslanci, vážení členovia kolegia, 23. jún 2016 sa do histórie zapíše ako deň, kedy Veľká Británia, Spojené kráľovstvo a Európska, sa rozhodla, a Európska únia, väčšina voličov rozhodla, že chcú opustiť EÚ po tomto výsledku, ktorý my rešpektujeme. Nasleduje veľké polutovanie. Avšak treba tiež preukázať jednotu našej reakcii. Dovolte mi zdôrazniť skutočnosť, že dnes zastupujem celú radu, všetkých 28 členov, a že dokedy eh, vystúpenie Veľkej Británie bude ukončené, tak Veľká Británia je členom rady so všetkými právami a povinnosťami, ktoré z toho vyplývajú. Veľká Británia je rešpektovaným členom Európskej únie. Od roku 1973 spolupracovala s členskými štátmi a inštitúciami na budovaní a posilňovaním bezpečnej a prosperujúcej Európy. Výsledok referenda preto je dôležitým momentom v histórii Európy, ale história a geografia sa nedajú zmeniť. Veľká Británia je a vždy bude európskym národom. E, máme rovnaké hodnoty, máme rovnaké nádeje, očakávania a budeme naďalej spolupracovať ako partneri a spojenci. Inými slovami, bude to v záujme, a je to v záujme na všetkých zaistých, e, že budúce vzťahy budú konštruktívne a vzájomne prospešné. Dovolte mi povedať to úplne jasne nikto, nikto nebude profitovať z predlženého eh, stavu politického vákua. Naťahu ťahu eh, je Veľká Británia. My sa tešíme a očakávame eh, britskú reakciu. A súčasne však musíme dať Veľkej Británii čas, ktorý potrebuje na to, aby prijala dôležité a nevyhnutné rozhodnutia, tak aby sme mohli postupovať vpred inými slovami, Treba si zachovať chladnú hlavu, vážený pán predseda. Od vytvorenia v roku 1957 má Európa za sebou dlhú a úspešnú cestu spojila východnú a západnú Európu a priniesla najdlhšie obdobie mieru na našom kontinente v, modernej, no, v modernom období je hnacou silou spájania európskych národov vo všetkých v rôznorodosti a sile. Nikdy predtým v histórii sme nemali toľko slobody, bohatstva a stability. No a prečo e, ľudia e, chádzajú o život e, na Ukrajine, pri, keď nesú modrú zástavu s hviezdami? Prečo v Afrike zomierajú ľudia a vydávajú sa na cestu kvôli tomu, e, kvôli základným hodnotám ktoré nás, e, a slobodám, ktoré nás inšpirujú a kvôli prísľubu, že ak robíte najlepšie, čo ako e, najlepšie, čo viete, tak sa môžete presadiť. No a tieto veci platia a my sme radi, že sme k ním prispeli, avšak nič nie je nezvratné. Šok z výsledku referenda musí byť budičkom pre nás všetkých. Či už sa nám to páči alebo nie, eh, pocit eh, veľkej časti britských voličov eh, majú rôzne iné, alebo občania rôznych iných členských krajín. A preto sa musíme zlepšiť, musíme zintenzívniť naše snahy, potrebujeme efektívnejšiu, účinnejšiu a hlavne presvedčivejšiu Európsku úniu. Jasné, že v globalizovanom svete Európa čelí obrovským výzvam. Takže áno, potrebujeme Európsku úniu, ktorá kontroluje migráciu a chráni hranice. Európsku úniu, ktorá vytvára ekonomické príležitosti pre všetkých občanov EÚ, ktorá dokáže čeliť hrozbám a rizikám. Potrebujeme Európsku úniu, ktorá nie je vnímaná ako hrozba pre národnú identitu, ale ako rozšírenie našich identít. Európsku úniu, ktorá nie je vnímaná ako byrokratická príšera, ale ako e, facilitátor. Uh, nepríjemné, že ani Európa ako celok, ani e, jednotlivé národy sa nemôžu úplne izolovať od sveta a musíme spolupracovať aj v týchto turbulentných časoch na budovaní zóny mieru a stability, ktorú sme budovali 10 ročia, aby sa nerozložila a nemohli by sme z toho uvinovať nikoho iného, len nás samotných. Pán predseda, potrebujeme jednotu, pretože geopolitické napätia a konflikty okolo Európy budú pokračovať a budú sa znásobovať. Potrebujeme jednotu, pretože eh, teroristi nebudú váhať, aby znovu zautočili. Potrebujeme jednotu na kontrolu obrovského prílavu migrantov, ktorí e, budú prichádzať e, stále na tento kontinent. No a dovolte mi ešte raz jasne to povedať. Žiadna krajina e, na svete tieto výzvy nezvládne samotná. Tieto výzvy sú jednoducho príliš komplexné a rovnako ignorujú národné hranice. Pravda je, že e, časť výzvy je e, u nás doma. Musíme presvedčiť európskych občanov, že jednota je najlepšou e, voľbou, ale krásne slova, závery a deklarácie nebudú stačiť. Musíme konať. Skutočnosť, že fragmentácia už nie je nemysliteľná. To nás musí e, zamestnávať všetkých a, a prinútiť konať. Nie je dôvod, aby sme boli fatalistickí, pretože spoločne sme silní, spoločne e, sme najsilnejšími advokátmi vo svete, ktoré e, my podporujeme právny štát, demokraciu, trhové hospodárstvo, ale bolo by nezmyslom podceňovať výzvy, pred ktorými stojíme. Vážený pán predseda, výsledok referenda nás dal do bezprecedentnej situácie. Mnohí vo Veľkej Británii a v členských štátoch e, sa cítia neisto kvôli následkom. Je v záujme nás všetkých, aby e, ďalší postup bol úplne jasný. Rovnako si treba pripomenúť, že máme pravidlá, e, aby táto situácia bola vyriešená riadným spôsobom. Ako viete, článok 50 zmluvy stanovuje postup ktorý treba sledovať, keď sa členský štát rozhodne opustiť Európsku úniu. Európska únia je pripravená čo najrychlejšie spustiť rokovania teraz na vláde Veľkej Británii, aby uplatnila článok 50. Rokovania môžu začať len e, po takejto notifikácii. Nás čaká ešte veľa práce. Výsledok referenda jasne neznamená, že hrozby a výzvy, ktorým spoločne čelíme, zrazu zmiznú. Rovnako to tiež neznamená, že každá krajina dokáže lepšie konať samotná a nie ako súčasť väčšieho celku. Práve naopak by som povedala, ak Veľká Británia sa rozhodne skutočne odísť, tak Únia 27 členských štátov bude pokračovať spoločne, vieme a budeme riešiť naše spoločné výzvy Eh, na budovanie rastu, zvýšenie prosperity a zaistenie eh, bezpečného prostredia pre našich občanov. Toto od nás občania očakávajú a očakávajú to právom. Týka inštitucionálnych debát o zmenách zmluv a dohovorov. To sú, to sú rajom pre diplomatov a eh, právnikov, ale sú peklom pre občanov a my preto musíme si vyhrnúť rukávy, zatnúť zuby a využiť všetky nástroje, ktoré máme. A samozrejme, nebude to jednoduché dohodnúť sa na tom, čo máme urobiť. Je nepochybne veľkou výzvou, eh, aby sme zaistili fungovanie spolupráce, ale musíme ísť vpred. Eh, ak to neurobíme, tak ohrozujeme eh, blahobyt a to by bolo neopatrné. O pár hodín zasadne Európska rada. Iste chápete, že nedokážem predbiehať diskusie na rade. Inými slovami, nemôžem zachádzať do detailov o, o ďalších krokoch, ale ja si veľmi pozorne vypočujem vašu uh, diskusiu. Vy sám, pán predseda Šulc, vystúpite dnes po pred členmi rady, keď sa s nimi stretnete a poviete im, oboznáte ich s podstatou diskusie a s uznesením, ktoré dnes príjmete. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo teraz mene komisie dostáva pán predseda komisie Juncker. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážená pani predsednička rady, dámy a páni poslanci. Váš parlament sa chystá diskutovať o budúcnosti Európy a o mieste Veľkej Británie v rámci EÚ alebo pri EÚ. Dnes ráno som sa už stretol s viacerými ľuďmi. Mal som teda viacero stretnutí naplánovaných, ale rozhodol som sa prísť na toto mimoriadne plenárne zasadnutie, pretože si myslím, že tu je moje miesto. E, Naši britskí priatelia sa vyjadrili referendum a je jasné, že vyjadrenie väčšinovej vôly britského národa poukazuje na to, že e, sme v demokracii a toto je demokracia a my musíme rešpektovať britskú demokraciu ako aj spôsob, ako sa rozhodli vyjadriť svoj názor. That's the last time you are applauding here. to je posledný krát, čo tu tlieskate. A do určitej miery som naozaj prekvapený, že ste ešte tu. Bojovali ste za vystúpenie e, Británie e, z EÚ. a e, Briti zaň zahlasovali, takže prečo ste tu? Donc, l'expression... A teda vyjadrenie vôle uh, univerzálneho hlasovania referendu v e, referenda Veľkej Británie vyžaduje rešpekt samozrejme e, nemôžem povedať, že som nepriateľom demokracie, pretože som za demokrat, ale treba rešpektovať samozrejme rozhodnutie britského národa. Prišlo rozhodnutie a musia prísť aj dôsledky a preto žiadam o vysvetlenie neokamžité, pretože britský systém je oveľa zložitejší, než si myslíme. Prebehlo hlasovanie, referendum, teraz je váhanie. A teraz, priatelia, milí moji, musíte z toho vyvodiť dôsledky a teda, ak ste skutočne demokrati, ja by som bol rád, keby aj ostatní eh, prijali dôsledky a považovali nad výsledkom britského referenda. Počul som aj som čítal, že predseda parlamentu, predsedovia politických skupín, všetci okrem niektorých, zareagovali e, veľmi citovo na výsledok e, britského referenda. Áno, áno, Európa to nie je len záležitosť mozgu. Áno, samozrejme, treba postupovať racionálne ale keď sme smutní, treba mať aj povolenie a povedať, vyhlásiť tento pocit, že sme smutní. Áno, ja som smutný z výsledku referenda a vôbec to neskrývam. Tu nejde o žiadny sentimentalizmus, to je moje hlboké presvedčenie a ja by som si naozaj bol želal, keby Veľká Británia ostala v rámci EÚ po našom boku, ale rozhodli sa inak. A my z toho teraz a je potrebné z toho vyviezť dôsledky. E, žiadam vládu Veľkej Británie a neskôr sa stretnem s predsedom vlády, ktorý ostáva môj, opakujem, naši britskí priatelia ostávajú našimi priateľmi napriek referendu ale ja ho budem žiadať, aby čím skôr osvetlil situáciu, pretože nemôžeme ostať v takejto predlžovanej patovej situácii a neistote. Ak hovorím, že som smutný, akokoľvek v politickom živote to hovorím aj preto, že nie som žiadny robot. Nie som byrokrat či technokrat. Vous êtes des exit. Moi, je ne suis pas un bureaucratique. Ja nie som byrokrat alebo technokrat. Komisia bola zvolená týmto parlamentným zhromaždením. Prebehol celý e, demokratický proces. Boli zvolení kandidáti, ktorých vy možno nemáte radi, ale opakujem, že nie som robot alebo mašina, som ľudská bytosť a mám aj právo povedať, že som smutný z výsledku britského hlasovania. Je voudrais Bol by som rád, keby Veľká Británia osvetlila svoju pozíciu, nie možno dnes alebo zajtra ráno o 9, ale rýchlo. Nemôžeme ostať v predlhožovanom období neistoty. Jo, na, ja na rozdiel od iných nie som otrokom finančných trhov, ale pozorujem ich. Vy áno, ja nie. Ale trhy indikujú určitý všeobecný pocit a ja by som bol rád, ako som už povedal, aby Veľká Británia osvetlila svoje postavenie a rozhodne nechcem, aby sa hovorilo v kuloároch, že budú nejaké tajné rokovania medzi Veľkou Britániou, vládami, komisármi a tak ďalej. Ja som zakázal komisárom diskutovať s predstaviteľmi britskej vlády in or out, či už um, mimo alebo vo vnútri a e, tiež som to povedal generálnym riaditeľom, že nesmú diskutovať žiadne notifikácie ani rokovania. Nous avons perdu par euh, l'expression du suffrage universel. Výsledkom britského referenda sme stratili jedno z mnohých krídel. Máme krídla zakladajúcich členských štátov. Títo samozrejme nemajú väčšie práva ako ostatní. Oni spustili tento projekt, ale oni nie sú jediní, ktorí ho nesú. Ostatní ako nové členské štáty sú plnoprávne členské štáty a ja znovu oceňujem e, zjednotenie a zmierenie Európskej únie a ja e, vítam týmto znovu nové členské štáty. Britské referendum e, odstrihlo určité alebo jedno krydlo z našich početných, ale my budeme aj naďalej letieť do budúcnosti. E, horizonty nás očakávajú a my budeme letieť e, k horizontu Európy a celej planéty. Tí, ktorí nás z diaľky pozorujú, sú znepokojení. Počul som E, viacerých predstaviteľov iných štátov, ktorí sú veľmi znepokojení, pretože si kladú otázku, akou cestou sa Európska únia vyberie. A treba ich všetkých uistiť, tak Európanov aj tých mimo, ktorí nás pozorujú z diálky. Let pokračuje a to nie je vol k nejakému dobrodružstvu, ale k jasným cieľom, ktoré sú zadefinované zmluvami a volou mnohých Európanov. E, let pokračuje a hoci možno sme trošku pribrzdení e, britským referendom, musíme ďalej pokračovať smerom k novým spoločným cieľom, ambíciám. Predstavte si, že by Európska komisia by nebola predložila svoje návrhy, ak, aký by, aká by bola odpoveď na túto situáciu, akú odpoveď by sme mohli dať britským priateľom. To by bol program komisie. Ak po tomto referende by sme prestali s našim všeobecne uznaným úsilím demokracie v Európe nie. My budeme naďalej bojovať naďalej za to, čo žiadame a to je menej byrokracie a budeme na tom ďalej pracovať. Komisia povedala, že e, sociálna Európa bude mať skutočne vznešené miesto e, v budúcej Európe a svete. Spustili sme široké konzultácie o pilieri sociálnych práv. A vy e, skutočne chcete, aby toto referendum zastavilo toto cestu? Nie. Európa chce byť sociálnejšia a aj sa ňou stane. Nous avons my ako kolegium komisárov sme ukončili slepý unilateralizmus, ktorý chcel, že len škrty by boli jediným, jedinou odpoveďou na ekonomickú, sociálnu a politickú krízu. Ja si aj dovolím tvrdiť, že sme sa snažili flexibilizovať eh, v pakt stability v tom najširšom zmysle a vy, Vary, chcete, aby referendum nás vrátilo späť? Nie, Pak stability sa musí rozumne e, aplikovať a my to aj urobíme. Spustili sme projekt o energetickej únii a vari ho chcete zabrzdiť, pretože všetci hovoria, a teraz treba všetko zmeniť, ale nikto nikdy nezadefinuje, čo vlastne treba zmeniť. A vy vlastne chcete, aby sme teraz prerušili toto úsilie, aby sme neboli e, závislí od Ruska a aby sme dosiahli energetickú bezpečnosť v Európe. Nie, my budeme touto cestou naďalej pokračovať, my budeme modernizovať Európu, už sme to viackrát povedali. Spustili sme ambiciózny projekt, ktorý sa týka digitálnej budúcnosti Európy. Vary, naozaj treba toto všetko zmeniť? Nie, komisia pokračuje a aj naďalej opakuje, budeme pokračovať touto cestou tak ako nám to zadefinoval na začiatku aj mandát. Mnohí hovoria, že treba všetko zmeniť, ale nedefinujú, čo treba zmeniť. Ale v komisii sme sa zhodli na tom, že vďaka podpore Európskeho parlamentu budeme pokračovať tou cestou, ktorú sme začali v novembri 2014. Treba všetko zmeniť, Áno, ale netreba zmeniť to podstatné a to podstatné je, že Európa je mierovým projektom naďalej a projektom do budúcnosti a k tomu sa aj zavezujem pred týmto zhromažením. Ja nie som ani chorý, ani unavený, ako to novinári často píšu v Nemecku. E, zdá sa, že e, lekári sa stávajú novinármi a naopak a ostávam tým, e, čím som a až do môjho posledného dychu budem bojovať za zjednotenú Európu. Äh, sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen. Vážený pán predseda, dámy a páni, äh, tento moment je äh, vážny. Rád načúvam tým, ktorí hovoria, že treba vyčkať, treba reagovať uvážene. Nikoho to neprekvapí. Ja som veľmi uvážený človek, ale nemám rád neistotu. Bol by som e, rád, keby nám naši britskí priatelia povedali, ako sa veci majú, aby to povedali čo najrýchlejšie. E, v piatok ráno sa stretnem s prezidentom Šulcom, Tuskom a Rkom a e, dohodli sme sa na tom, že požiadame spoločne našich britských priateľov, aby veci čo najrychlejšie vyjasnili. Som trochu prekvapený, ja, e, e, ktorý e, často som popisovaný v Británii ako, ako byrokrat, ako robot, ako nedemokrat, som pripravený vziať na vedomie výsledok referenda v Británii, ale samotní Briti s tým majú problémy. To je veľmi zaujímavý zvrat, podľa mňa. Rešpektujem to, čo vyjadrili Briti. Bol by som rád, keby vo Veľkej Británii e, sa tiež rešpektovalo e, to, ako sa rozhodol ich národ aby sa príslušne podľa toho postupovalo, aby sa tu nehrali nejaké tieňové hry, hra na mačku a na myš, nejaké schovávačky. Treba uh, si uvedomiť, že interpretácia vôle voličov je jasná. Uh, voliči chcú uh, odísť z Európskej únie a preto to treba rešpektovať a náležite rýchlo by uh, Eh, mali eh, jednotlivé postupy prebehnúť. A hovorím to celkom zrejme, jednoznačne nie je možné, aby tu teraz boli tiché snahy viesť e, nejaké tajné, neformálne rokovania, e, či sa už to snaží aktuálna alebo budúca e, vláda. Ja som dal príkaz všetkým komisárom a všetkým generálnym riaditeľom, aby sa neviedli žiadne takéto tajné rokovania. To by bolo neakceptovateľné. Ale samozrejme, Treba si uvedomiť, to nám hovorí zdravý e, ľudský rozum, že e, musíme s Veľkou e, Britániou si vytvoriť nový vzťah. Ako ale tento vzťah bude vyzerať, nezávisí iba od tej vôle k tajným rokovaniam zo strany Britov, ale aj z našej strany my rozhodujeme o rokovacom poriadku a nie ten, kto chce opustiť Európsku úniu. Európsky sen pokračuje a my budeme musieť na ňom pracovať konsekventne e, s obnovenou energiou, e, s oživením e, kontinentálnych ambícií. Teraz nenadišla hodina spätkovania ani pre nás, ani pre Veľkú Britániu. Treba sa však vlastne pozerať na celý kontinent a tak to robí komisia aj keď to znie staromódne, ale mňa často e, označujú za staromódneho veterána. Treba si uvedomiť, e, čo e, vlastne bolo s rodom Európskej únie. E, na to sa nezabúda. Európska, Európa ostáva e, mierovým projektom. Aj mladí ľudia vo Veľkej Británii, e, ktorí hlasovali väčšinovo za zostanie Veľkej Británie v Európskej únii, tým by som chcel povedať, že teraz nenastáva hodina ďalšieho rozkuskovávania kontinentu. Na konci 20. storočia 20 uh, bolo, bolo e, Európanov vo svete my, a tento podiel sa znižuje. E, podiel e, Európy na globálnej tvorbe hodnôt sa znižuje. Treba si to uvedomiť, nie sme väčšinou na svete. Európa sa dá vysvetliť len retrospektívne. To, čo platilo pre generáciu môjho otca, neplatí pre generáciu mladých ľudí, ktoré, ktorí práve vyrastajú a ktorí budú animovať našu spoločnosť zajtra, ktorí budú riadiť naše krajiny zajtra. Budúcnosť patrí e, mládeži Európy. Ďakujem. Vielen Dank. Ich eröffne jetzt die Aussprache. Ďakujem. Otváram teraz rozprávu. V mene EPP má slovo predseda Weber. Pán predseda, vážení kolegovia, chcem začať slovami mladého muža z Veľkej Británie, ktorý povedal, že nikdy presne nebudeme vedieť, e, do e, akej miery e, nám budú chýbať priateľstva, zážitky, vývoj. Celá mladá generácia eh, je v šoku. Viac než 73 eh, mladých Britov chcelo ostať v Európe. Ich nádeje boli zničené. Politici The politicians who fought for Politici, ktorí bojovali za Brexit, mali privilegium žiť v Európe bez múrov, bez nacionalizmu. Dnes uh, sú to oni, ktorí stávajú uh, nové múry, uh, ale toto je moje posolstvo mladej uh, generácie Veľkej Británie. Veríme, že budeme môcť ďalej rátať s našimi priateľmi v Európe. My vás neopúšťame. Áno, je to víťazstvo populistov, nacionalistov na oboch e, stranách. Tanáva e, to nám ukazuje, že Európa momentálne sa nachádza na e, mílniku, na kryžovatke. E, a nacionalisti chcú e, zničiť Európu a všetci v Európe musia vedieť, e, o čo ide, čo je v hre rozdelenie alebo spolupráca, e, nacionalizmus, múry alebo Európa. Jedno musí byť jasné, e, nie sú tu žiadne EPP, liberáli, socialisti, zelení, dnes iba jedna e, vec je dôležitá. My, e, veľká väčšina Európskeho parlamentu, reprezentujeme zjednotenú, tolerantnú demokratickú Európu a populisti by mali vedieť, my stojíme pri Európe dnes viac než kedykoľvek predtým. a niekto e, ďalší e, šíri nenávisť a používa na to akékoľvek nástroje, dokonca aj e, lži ako UKIP. piatok Nigel eh, Farage verejne povedal, že eh, eh, sľub, že 350 miliard libier týždenne nepôjde do zdravotného systému v Londýne že to všetko bolo klamstvo. Pán Ferič, ak by ste mali v sebe slušnosť, než by ste sa Britom ospravedlnili, hanbite sa. And I admit, and I admit. A eh, ja priznávam, tiež som urobil chybu. Eh, bol som ticho, nevyjadril som eh, svoj názor a pre budúcnosť je jasné, takéto časy sú za nami. Musíme sa postaviť a naozaj začať bojovať za náš európsky projekt. Vážené kolegyne, kolegovia, keď dnes hovoríme o lepšej Európe, nenapadá mi e, ako prvá e, ústavná reforma. Myslím na Davida Camerona v posledných týždňoch, ako skutočný štátnik bojoval za Európu a to rešpektujem. Ale aj on e, venoval celú svoju politickú kariéru E, teda spravili ju na e, chrbte e, ohovárania Bruselu a preto sa nemôžeme čudovať, ak ľudia takýto postup nechápu. Takto, dámy a páni, sa správajú mnohí nacionálni politici. A ja teda vyzývam, už skončite konečne s tým jednoduchým, populistickým zaznávaním Bruselu a preberte konečne zodpovednosť. Európa potrebuje zmenu to nepopiera nikto tu v parlamente, ale my chceme Európu zlepšiť, nie zničiť. Ak ide o e, ničenie, tak potom e, by tu bola len jedna alternatíva, škaredá tvár e, nacionalizmu. A ľudia v Európe musia vedieť, neexistuje žiadna rezervná Európa, žiadna druhá šanca. Referendum je jasné ale sú to aj ďalšie výsledky. E, e, strany v e, Veľkej Británii sú rozkolené. 4 milióny Briti už žiadajú opakovanie referenta kvôli lžiam. Johnston nechce postupovať podľa čiarku 50 a nemá žiaden plán, ako postupovať ďalej. Britská Libra stráca na hodnote, letné prázdniny pre mnohých Britov budú oveľa drahšie a e, fondy strácajú e, na hodnote. Napríklad aj e, holandskí dôchodcovia to pocítia 3% zničením svojho dôchodku a môžu sa za to poďakovať Nigelovi Fergeovi. Aj pán Putin sa teší tomuto výsledku a to, myslím, hovorí za všetko. Vážené kolegyne, kolegovia, Veľká Británia poškodila sama sebe s týmto referendum. Všetci eh, vidia, eh, ako sa sklzáva táto krajina do politickej krízy, eh, do hospodárskych ťažkostí, ktoré ju možno rozlomia. To je výsledok snahy opustiť Európsku úniu. My všetci však musíme tento výsledok akceptovať, rešpektovať a preto ako E, tu zaznelo, musíme žiadať e, e, čo najrychlejšie vyjadrenie žiadosti postupovať podľa článku 50 treba tú istotu pre obe strany. Dlhá fáza neistoty by bola jedom. Potrebujeme čistý a férový postup. Zastancovia Brexitu Brinom, Britom sľubovali plnú suverenitu a preto na začiatok celého procesu chcem spomenúť pár pravidel hry. Každý kto e, chce e, predávať e, svoje služby a svoj tovar v Európskej únii, musí rešpektovať pravidlá Európskeho vnútorného trhu. To patrí no, pre Norsko, Švajčiarsko a to bude v budúcnosti platiť aj pre Veľkú Britániu. A Druhý e, príklad, e, ktorý chcem spomenúť, kto e, sa snaží polským robotníkom, litovským študentom a rumunským zdravotným sestrám v budúcnosti zamedziť vstup do krajiny alebo prácu. Nemôže očakávať, že by britskí občania mali naďalej bezproblémový prístup do Európskej únie. V Európe neexistujú občania prvej a druhej triedy, to musí chápať aj Veľká Británia. Vážené kolegyne, kolegovia, dnes nemôžem povedať, e, či e, skupina EPP napokon bude e, hlasovať za návrh vystúpenia. Budeme mať pred očami iba záujem občanov Európskej únie, nielen záujmy City of London. Nemôžeme si tu vyberať hrozienka z koláča, to sa už skončilo. Každá e, kríza však, kolegyne, kolegovia, predstavuje šancu. Chcem poukázať na niečo od roku 1989. E, Ľudia v Európe e, v celkovo 27 referendách sa vyjadrili za Európu. Máme tu rozhodnutie z Veľkej Británie, ale veľká prevaha obyvateľov tohto kontinentu chce pokračovať v spoločnej ceste na tomto kontinente. A teda odpoveď, ktorú môžeme dať, je preto relatívne jednoduchá. Ľudia totiž od nás, politikov, očakávajú len jedno. Robte konečne svoju prácu. Dnes popoludní sa stretnú šéfovia štátov a vlád a Brexit z môjho e, pohľadu e, predstavuje budíček e, pre Európsku radu v prípade e, nezamestnanosti, migrácie, boja proti e, e, terorizmu musíme prestať s všelijakými malými, malým handlovaním a ak sa to podarí, tak ľudia v Európe budú podporovať Európsku úniu a budú v ňu veriť. A napokon nacionalizmus proti Európe. Hovorím, moja e, domovina je Bavorsko, e, rozprávam dialektom z Bavorska, mám rád e, tradície mojich predchodcov, mojou krajinou je Nemecko, držím teraz palce nemeckému mužstvu. A so srdcom aj e, e, s hlavou. Som presvedčeným Európanom, pretože je to e, kontinent plný hodnôt, plný kultúry a histórie a nikomu na tomto kontinente žiadnym extrémizmom si nenechám nahovoriť, že je v tom rozpor. Ja som z Bavorska, som Nemec a som presvedčený Európan. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo teraz za skupinu sociálnych demokratov dostáva predseda pán Pitela. Ďakujem, pán predseda. Správne povedal pán predseda Juncker. Brexit vyhral a musíme výsledky tohto hlasovania prijať. Rešpektujúc väčšinu moja prvá myšlienka ide k tým Britom, ktorí vo štvrtok mali odvahu vybrať si cestu Európy. Hlavne mladí Briti, ktorí hlasovali za budúcnosť. My sme s vami. My sme Európa Erasmu, Európa kultúry. My sme Európa, ktorá vypracovala mnohé projekty výskumné, vzdelávacie britských univerzít. My sme Európa religiózneho, náboženského, kultúrneho dialogu. Sme Európou mieru. To je hlavná hodnota, ktorá určite je aj v srdci britských mladých ľudí, aj ľudí, mladých ľudí celého svetu. Žiadne referendum by nemoho, nemôže pretrhnúť tento všeobecný pocit e, a tieto hodnoty, ktoré spájajú tento kontinent históriou a vokáciou. E, Britská, e, Veľká Británia ostane súčasťou Európy. Európa to nie je len nejaká dohoda, ale je to predovšetkým ideál. Táto inštitúcia, Európsky parlament, je a ostane domovom všetkých Britov a história určite um, príde na to, kto bude vinný za túto udalosť a za túto kapitolu, pretože vieme, že boli tí, ktorí rozprávali klamstvá britským občanom. Voličom slúbili niečo. Slúbili voličom vystúpenie z EÚ ale v skutočnosti eh, nechali len pole plné ruin. Inštitucionálna kríza kvôli Škótsku, politické problémy so zvyškom krajiny, um, pokles kurzu Libry, um, škody pre reálne hospodárstvo. A potom, čo zničili krajiny, tak niekto chce e, nejakým spôsobom paralizovať e, fungovanie EÚ inštitúcií, ale EÚ nemôže byť rukojemníkom e, v hre nejakých politických strán. Europeistické sily, ktoré sídlia a sedia v tomto parlamente, budú vedieť spolučeliť všetkým týmto snahám a tendenciám, aby sme zlepšili a vylepšili a zachránili Európsku úniu anglické orgány musia čím skôr oznámiť vôľu odstúpení Veľkej Británie a Európska komisia musí začať rokovania po notifikácii odstúpenia. Ale ja by som vás vyzval k takej hĺbšej úvahe, kolegyne a kolegovia. Výsledok britského referenda nie je len výsledkom ruskej rulety Camerona je výsledkom hlbokých tlakov. Globalizácia vytvorila e, tých, ktorí e, vyťazov, ale aj tých, ktorí prehrali, priniesla rozdiely. A my sme možno boli príliš slabí pri obhajube e, našich európskych kaos. Mysleli sme si, že trh to môže vyriešiť všetko že vytvorí progresívne sily. A odstúpili sme od e, verejnej ruky a e, vytvárali sa bohatstva, ale nedošlo k spravodlivosti a rozdelenia. Čo potom moc financií, e, financie, ktoré podkopali moc demokracia, demokratických inštitúcií a my na to musíme pracovať a, museli, a začali sme pracovať na bankovej únii, ale ešte ostáva veľmi veľa, aby sme skonsolidovali eh, demokratickú moc na tých základných, na tých základoch, ktoré sú podstatné, aby sme bojovali proti finančným kastám. Máme rozdelený kontinent, bohužiaľ eh, vidíme aj nenávisť a beznádej, ktoré ohrozujú všetko a Európa musí odpovedať na všetky tieto otázky. A prvá otázka, aj prvá odpoveď, ako hovoril Jean-Claude Juncker, je otázka spravodlivosti. A keď hovorím o spravodlivosti, hovorím o ľuďoch, o ľudských bytostiach. Sociálna spravodlivosť, trojité a sociálne ambiciozná revízia pracovného programu, boj proti sociálnemu a fiskálnemu dumpingu, boj proti k, oteplovaniu planety. Buď budeme pokračovať po tejto ceste, alebo otvoríme priestor pre boj medzi chudobnými. Hovorili ste o pakte stability. Áno, pán predseda Juncker, musíme ísť ďalej. My, socialisti, žiadame, aby sme rozhodne išli ďalej týmto smerom treba podporovať verejné aj súkromné investície. Potrebujeme ambicioznejší investičný plán a dnes jasne hovorím, že moja politická skupina bude proti e, vnúcovaniu európskej legislatívy do fiskál kompaktu. E, toto všetko musí byť hlboko zrevidované. Fiškálna spravodlivosť. Ja som nehlasoval za fiskál kompakt. Fiscal Compact nebol v Európskom parlamente schválený. Najprv si to preštudujte, až potom eh, deklarujte boj proti daňovým rajom, boj proti daňovým podvodom, uviezť do praxe také opatrenia, ktoré, schválila, ktoré schválili výbor tax a potom veľké demokratické hodnoty. Každý občan musí vedieť, že my navrhujeme do budúcich eurovolieb aby sa uvažovalo o priamej voľbe predsedu Európskej komisie. Líder Európy Eh, akýsi starosta Európy, aby um, občania Európy našli na svojom hlasovacom lístku priame meno kandidáta predsedu Európskej komisie. To znamená vytvoriť skutočný európsky politický priestor. Musíme mať odvahu urobiť tieto veci. My sme boli zvolení občanmi, ktorí veria v Európu a my musíme bojovať všetkými našimi silami a našimi pocitmi našou vášňou, aby sme nezradili občanov, ktorí nás podporovali. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Slovo teraz dostane pán Kamal, predseda skupiny EKR. Nech sa páči. britskí občania sa vyjadrili a hlasovali za odchod z Európskej únie. A bez ohľadu na to, ako sú naše osobné nástroje, e, názory, musíme rešpektovať názor britských občanov a pokračovať. Ja viem, že je to prekvapenie, šok a obrovské emócie na oboch stranách Lamanského prílivu. A všetci Uh, hovoríme o kampani a o histórii. Minulý, minulý týždeň ľudia hovorili, čo ak by e, britskí politici boli úprimnejší k britským občanom o e, sne európskych e, Spojených štátov. Čo keby Európska únia ponúkla viac v rámci rokovania? Ale to všetko je história. Politici vo Veľkej Británii a Európskej únii obidvaja, obaja sa musia pozerať do budúcnosti. Na oboch stranách Lamanského prelivu musíme e, sa zamyslieť nad našimi rokovacími stratégiami. Musíme sa opatrne zamyslieť nad tým, ako najlepšie budovať dlhodobé vzťahy medzi oboma stranami ako povedala prezidentka rady, tak eh, treba si zachovať chladnú hlavu. Eh, lídry sa nedokážu zhodnúť na, na tom, eh, čo, čo sa majú snažiť. Niektorí hovoria, že treba ísť pomaly, niektorí hovoria, že treba potrestať Veľkú Britániu, niektorí hovoria, že máme pripravenú asociačnú dohodu. No a keď ako sú rozdiely medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou, tiež sú rozdielne názory vo Veľkej Británie. Kedy požiadať o článok 50, akú obchodnú dohodu treba prijať z EÚ, alebo či máme byť súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru ako, alebo ako ďalej. Euró- Veľká Británia musí pripraviť vlastný plán, ale súčasne zmluvy sú jasné a treba ich rešpektovať. Takže e, musíme sa spoliehať na vyjednávačov, aby dali istotu na trh a časový harmonogram rokovaní. Ale treba mať eh, vyjednávačov pripravený, keď bude poži- uplatnený článok 50 a pripraviť dohodu, ktorá bude prospešná tak pre Veľkú Britániu, ako aj Európska únia. E, nezáleží na rýchlosti, ale na kvalite dohody. E, dovolte mi tiež osobne povedať, eh, už stáročia Veľká Británia storočia a stáročia Británia vítala ľudí z celého sveta, keď mnohé európske krajiny e, boli diktatúrami, boli sme otvorenou krajinou a ja dúfam, že dnes sa všetci politici e, sa zhodnú na tom, že Veľká Británia zostane otvorenou, e, otvorenou krajinou. Bez ohľadu na to, ako budeme teraz postupovať, Veľká Británia a EÚ budú blízkymi a úzkými partnermi v nadchádzajúcich rokoch. Takže teraz nie je čas na opakovanie minulosti, teraz je čas zahľadiť sa do budúcnosti a zamyslieť sa nad tým, ako pokračovať, začať rokovania, aby sme boli dobrí susedia a nie len zlí spolubývajúci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo teraz za, skupinu liberálov dostáva pán predseda Ferhovštáta Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som na úvod rád povedal občanov Veľkej Británie, že vždy je ťažké prijať rozhodnutie, s ktorým nesúhlasíte. Ale musíme to akceptovať, toto rozhodnutie bolo jasné a treba ho rešpektovať minimálne, že tom viac ako, na tom sa zhodne viac ako 700 poslancov v tejto miestnosti. Takže môj pocit je taký, e, že je ten výber, ktorý spravili, je ťažký, pretože ten výber, to rozhodnutie je podstatou demokracie. Prečo je to pre mňa, myslím, že pre všetkých v parlamente také komplikované, je spôsob, ako sa to udialo. Tá absolútne negatívna kampaň plagaty pána Faráža, eh, kde boli utečenci a vyzeralo to ako nacistická propaganda. Ja som si nikdy nemyslel, že by bolo možné, aby niekto z Európskeho parlamentu niečo podobné urobil. A tiež eh, tie klamstvá o migrácii, klamstvá eh, o tom, že Turecko vstúpi do Európskej únie budúci týždeň, alebo tie eh, klamstvá o tých 350 miliónov libier, ktoré by sa okamžite mali vrátiť do zdravotníctva, a teda zrazu sa tam nevrátia. Takže je to tá klíma strachu, negativity, ktorá bola vytvorená. To je tá najšokujúcejšia vec, ktorá sa v Európe udela. Nie je rozhodnutie občanov, pretože rozhodnutie občanov to je demokracia. A dnes vidíme výsledok. Prepad búrs, miliónové straty, pokles pokles Libry, ktorá ešte poklesne, keď vystúpite, pán Faráš, ešte počkajte, Standards and, Poor, eh, stand, Standards and Poor eh, znížil hodnotenie Veľkej Británie. Vždy, keď vystúpi pán Johnson, tak Libra tiež klesne. Nože zastanci Brexitu, aj pán Kamala a ostatní hovoria, že to je len dočasné. Je to len tam také malé pošmyknutie. Ja neviem, ja dúfam, uh, v záujme na všetky, že to tak je, ale som si istý a viem, že potrebujeme čo najrýchlejšie ukončiť túto neistotu, to je teraz potrebné. A najhoršia vec, ktorá sa môže stať, je, že táto neistota bude pokračovať. Len okamžité uplatnenie článku o jasnej separácii, ako je to napísané v zmluve, môže ukončiť tú toxickú jedovatú klímu, ktorá od štvrtka minulého týždňa vznikla. Jedovatá klíma ktorá je zlá pre podnikanie, zlá pre investície, zlá, pán Faráš, pre všetkých pracujúcich bežných slušných ľudí. A spustenie a uplatnenie článku 50 to nie je potrestanie. Čom hovoríme? Pre tých, ktorí volili za odchod, to je úplne niečo iné. Je to rešpektovanie ich rozhodnutia, tak urobíme. Ale je to postup eh, proti želaniu a vôli vedeniu konzervatívnej strany a proti eh, egoizmu jedného človeka, ktorý robí všetko, aj obetuje milióny, eh, milióny, <clears throat> milióny hlasov, ktorý chce byť len premiérom Veľkej Británie, Spojeného kráľovstva, alebo lepšie povedať Spojeného kráľovstva, Anglicka a Walesu. Takže my, Európania, nemôžeme si dovoliť zaseknúť sa v takomto váku. Povedzme to úprimne, pán Kamal povedal, áno, potrebujeme rokovať, musíme sa pripraviť. Pripraviť? Pripraviť? Uh, E, tábor, ktorý podporoval odchod, ten je absolútne nepripravený. E, pán Kamal hlasoval e, za alebo teda hlasoval za odchod a jeho polský kolega vyzýva k druhému referendu. Čo to má byť? My nemôžeme čakať. My nemôžeme čakať na dezorientovanú konzervatívnu stranu, aby sa spametala. My musíme ísť vpred, ísť pred, musíme mať odvahu, Musíme byť presvedčení, byť spojení a pozerať na nový horizont, pretože existuje nový horizont, nová budúcnosť pre starý kontinent. A aby sme uspeli, pán predseda, a to vám môžem povedať, a to poviem všetkým kolegom, e, nepotrebujeme veľkú predstavivosť. Viete, čo potrebujeme? Potrebujeme zdravú pamäť. Pamäť na to, aby sme sa vrátili e, k tým veľkým myšlienkám zakladateľov. To potrebujeme. No a dnes je veľmi jasné, čo to znamená. Čo to znamená Jean-Claude? Znamená to štyri veci. Potrebujeme účinnú európsku vládu pre Európsku úniu a eurozónu. Potrebujeme európsku pohraničnú a e, pobrežnú stráž tak, aby e, strážila slobodu pohybu našich občanov. Potrebujeme európsku kapacitu na boj proti terorizmu a cezhraničnej kriminalite a rovnako myslím, že potrebujeme čo najrýchlejšie aj obrané spoločenstvo, pretože Američania už nie sú ochotní platiť za čiernych pasažierov. Takže potrebujeme jednu vec, nezačínať nejaké neformálne rokovania, pripravovať sa. Potrebujeme ukázať občanom Európy, že dokážeme eh, vybudovať novú a lepšiu Európu, úniu, ktorá dokáže reagovať na mnohé krízy, ktorým čelí. Takže správme rasa, no vec, ktorá nie je európska a je výnimočná. E, využíme konečne túto príležitosť a e, pán predseda silu e, tejto inštitúcie kolísky demokracie tak, aby Európa sa dostala späť a postavila späť na vlastné nohy. A nečakajme zbytočne na toto. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz za e NGL dostáva slovo predsednička pani Cimer. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi za, za referenda, ale tiež som za to, aby referenda boli, eh, boli spojené eh, so, so zodpovednosťou, vykonané zodpovednosti, zodpovedne referendá sú jeden z najdemokratických nástrojov vôbec a preto aj britské referendum je viac ako len hlasovanie uh, voličov vo Veľkej Británii, treba ho brať vážne a rešpektovať. Ale je nesprávne domnievať sa, že Veľ- Briti rozhodli a teraz sa e, musí sa postarať o to, ako to bude pokračovať ďalej. E, podľa hesla Karavana EU e, ide ďalej. Upokojenia placebo nepomáha, keď je pacient vážne chorý. A teraz ide o budúcnosť EÚ, kde proces erózie Brexitom bol výrazne urýchlený. A to je dôvod, prečo naša skupina nemôže podporiť predkladané uznesenie. Nevidíme v tom e, žiadnu samokritiku alebo autokritiku, uvažovanie. A ja si myslím, že keď sa hovorí o pamäti, e, tak sa treba snažiť aj tú historickú pamäť o tom, že chybné štruktúry Európskej únie ktoré bude zahrňať eh, chyby rozhodnutia Európskej únie. No a eh, veľmi hlboké stopy, a to ešte nie je to tak dlho, Grécko, Taliansko, Španielsko, aj Francúzsko, toto všetko je ešte, aké stopy to zanechalo eh, v pamäti našich občanov. Následky hlbokej hospodárskej a finančnej krízy sa zakorenili v pamäti mnohých občanov. Zásahy do suvereného konania národných parlamentov, vlád prekračujú rámec ústavy. To všetko sa prejavilo. Bohužiaľ nie je ani náhoda, že zastancami Brexitu sú mnohí, ktorí sa boja o pracovné miesta, zdravotnú starostlivosť, sociálne zabezpečenie. Európska únia politikou úsporných opatrení neukázala, že e, chce v prvom rade chrániť občanov pred dopadmi krízy a globalizácie. A ja sa pýtam, akí slepí sú členovia rady, keď myšli, myslia, že e, prísľuby z minulého februára pre Camerona, e, ďalšie sociálne krátenia a škrty, ktoré boli prislúbené, by mali motivovať tých ľudí hlasovať za EÚ, tých ľudí, ktorí už teraz sa cítia sociálne vylúčení. Aj inštitúcie EÚ, a do toho musím zaradiť aj Európsky parlament, e, pripustili, že pozícia Margaret Thatcherovej, e, niečo ako spoločnosť neexistuje, dominovali e, v politike EÚ. Úlohy solidarity, zavedenie metódy spoločenstva, čo zaviedla hlavne Angela Merkel, to je rovnako zničujúce ako neschopnosť EÚ, hlavne členských štátov, spoločne a solidárne postupovať na základe dohovoru OSN o utečencoch a tak vyriešiť krízu, e, utečeneckú krízu. No a všetko spolu vyvolalo e, tie najhlbšie strachy a obavy, ktoré sa nasmerovali proti EÚ. A poviem vám jednu vec. Keď my ako EÚ by sme sa presadili proti uh, žbure anglickej elity a keby sa nám podarilo presadiť zásady rovnaká pláca za rovnakú prácu, uh, tak práve tieto strachy, strach pred sociálnym úpadkom, strach pred migrantami, nič podobné by sa nestalo. A vážený pán poslanec Faráš, bez ohľadu na to, aký dojem chcete vzbudzovať vy s vašou kampaňou. ste neprekročili deň malej kampane. Problém spočíva v tom, že časť politických a hospodárskych elít Londýna e, si mysleli, že vaša predstava ešte o neoliberálnejšie EÚ by e, sa mohla presadiť. Vy ste a ostanete tým, čo ste boli aj predtým a E, história si to zapamätá. Čo zostane, je, že strach a spomienka na vašu kampaň strach pred migrant, vyvolala strach pred migrantami a utečencami. Ste tiež mysleli, že nesprávne potresať Britov za túto, toto rozhodnutie, ale treba aj jasne povedať, nemôžu sa uskutočniť rokovania, pokiaľ e, britská vláda neupovedomiť o svojom zámere vystúpiť z EÚ. Ale my sme vyškrtli slovo okamžite. Tiež treba roz- rešpektovať rozhodnutie voličov v Škótsku, v Severnom Írsku. Nechceme sa zbavovať zodpovednosti EÚ, ako aj garanta e, za mírový proces na severe Írska. My musíme byť solidárni s občanmi Severného Írska a keď rada dnes zasadne, pôjde hlavne o otázku postupov. My žiadame, aby Európsky parlament od začiatku bol zapojený do rokovaní, nie až do nielen oboznámený s výsledkom rokovaní. A my žiadame, aby Európsky parlament od začiatku bol zapojený, e, keď ide o ďalšie otázky vývoja v EÚ. Je nepripustné, aby sa ďalej rokovalo za zatvorenými dverami a prvý krok eh, bolo prvý krok musí byť, že prispäte k tomu, aby to hrozné nahradenie metódy spoločenstva a tou medzivládnou metódou bolo zastavené. Ďakujem pekne. Frak- Ďakujem pekne a za, za skupinu zelených dostane pre pre slovo predseda pán Lamberts. Milí kolegovia, sú momenty, keď politický moment ako keby zastal a máme možnosť si vybrať. Po druhej svetovej vojne národy sa rozhodli a, rozho- a mali možnosť e, buď ísť alebo neísť cestou národnej zvrchovanosti, ale keď sa rozdo- rozhodli zdieľať zvrchovanosť, tak sa vybrali cestou mieru a e, pokoja, ktoré boli bezprecedentné Výsledok britského referenda môže mať historický vplyv na tento európsky projekt. Dánsko, aj Írsko, Francúzsko, či Holandsko alebo Grécko narastá nedôvera občanov v proces európskeho projektu a preto musíme na tieto obavy odpovedať. A znovu máme na výber. A od tohto výberu bude závisieť e, prežitie EÚ. Máme tri možnosti. Poprvé, tá, ktorá sa vyjadrila minulý týždeň vo Veľkej Británie. Nacionalistický a xenofóbny prístup, tak ako ho hlásia pán Faráš, pani Le Pen, Orbán a ďalší. Obhajcom tejto opcie hovorím nasledovné. Obhajcom tejto verzie hovorím, máte pravdu, ide o demokratickú zvrchovanosť, ide o kapacitu našej demokracie robiť slobodne výber, ktorý rozhoduje budúcnosť. Ale klamete, klamete, keď ty, kto by mohol veriť, že ten aj možno najmocnejší členský štát by mohol celiť, čeliť sám a úspešne e, klimatickým zmenám voli nadnárodných spoločností, organizovanému zločinu, terorizmu, migrácii a tak ďalej. Hovorím vám, žiadne, žiaden múr nebude dostatočne vysoký ani hrubý na to, aby izoloval Európu od vízie v 21. storočia a zvrchovanosť v súčasnosti musíme zdieľať. Druhá možnosť, pán Jurker, a obhajuje ju väčšina európskych vlád, aj komisia, a to síce to, že e, členské štáty musia prebrať ekonomické pravidlá a dávajú do konkurencie ich fiškálne a sociálne možnosti a trhy. Tak ako to hlása napríklad pán Timmermans. Ale pani Malström potom sa podpisujú obchodné dohody, ktorých hlavným cieľom je spútať našu demokraciu a veľmi často potom z toho vznikajú netransparentné rozhodnutia dohody a ako, potom takto nemusíte platiť politickú cenu za vaše rozhodnutia. Takáto politika sa vnúcuje EU 25 rokov. Prečo, pán Juncker, ste sa e, rozhodli pre tú kontinuitu, ale prečo ste nepovedali, že budete predsedom komisie poslednej e, šance? Nemôžeme ísť predsa ortodoxnou cestou neoliberalizmu. Nie ekonomický rast za každú cestu, nie ekonomický rast automaticky neprináša pracovné miesta a, my, a to, že bohatí sa stavajú bohatšími, to nejde v prospech spoločnosti. To sú politiky, ktoré nie sú, prinášajú nárast euroskepticizmu. A my Chceme ísť treťou cestou, rozhodne proeurópskou. Chceme, aby EÚ znovu nadviazala na korene svojho projektu, a to je zabezpečiť mier na kontinente rozšírením demokratických slobod a udržateľnou a zdieľanou prosperitou. A tu sa vás pýtam, nás všetkých, je varí nemožné udržateľnosť eura zabezpečiť skutočnou sociálnou a fiskálnou úniou. Je varí nemožné urobiť z energetického projektu urobiť skutočne vlajkovú loď e, našich e, ideí. Je varí nemožné opustiť z mluvy o voľnom obchode, ktoré e, nie sú ziskom pre nikoho. Je vary nemožné, že Európa sa stane tým územím, ktoré, a, ktoré bude príjmať tých, ktorí to budú potrebovať. Je nemožné oživiť našu demokraciu transparentnosťou a občianskou účasťou Vary. Je nemožné ľudskú dôstojnosť znovu umiestniť všetkých ľudských bytostí tu aj tam, dnes aj do budúcnosti uprostred do centra pozornosti našich politík a my hovoríme, áno, to všetko je možné za podmienky, že to chceme. A ak EÚ e, bude schopná byť politickým nástrojom týchto cieľov, tak získa dôveru našich občanov, ale nemáme veľa času. Vychádzajúc aj z britského e, referenda, potrebujeme európsky projekt Európa zažila to najhoršie, nielen preto, aby dúfala, ale aj aby aj budovala to najlepšie. Ďakujem za pozornosť. E za frakciu EFDD e má teraz slovo pán Faráš. Good morning. Good morning. Príjemné dopoludnie. Zábava však. Zaujímavé. Ďakujem vám veľmi pekne za toto uh, príjemné privítanie. Pán uh, eh, Faraš uh, eh, prerušuje, pán predseda. Kolegyňa, kolegovia, veľkou kvalitou demokracie je, uh, že si vypočujeme aj tých, ktorých názor nezdielame. Well, thank you, Mr. Schultz. Ďakujem pekne, pán Schultz. Nie je to e, zaujímavé. Keď som sem prišiel pred 17 rokmi a povedal som, že chcem viesť e, kampaň, ktorá vyvedie e, Veľkú Britániu z Európskej únie, vy všetci ste sa mi smiali. No už musím povedať, teraz sa nesmejete však. A dôvod, prečo ste taký smutný, prečo ste taký nahnevaný, je úplne jasný z tej výmeny eh, nahnevaných eh, názorov. Vy eh, nie ste podporovaní s vašim projektom, Vaša, vašej mene sa nedarí. Pozrite sa, čo sa deje v Stredomori. máte, ak vašou, vašim cieľom bolo ochudobniť Grecko, tak sa vám veci podarili. No a volanie pani Merkelovej, aby e, čo najviac ľudí prešlo cez Stredomorie do Európskej únie, to viedlo k e, veľkým e, sporom medzi krajňami a vo vnútri jednotlivých členských štátov. Ale hlavný dôvod, prečo Spojené kráľovstvo hlasovalo ako hlasovalo, je, že ste klamali, nikdy ste nehovorili pritom pravdu, nikdy ste nehovorili pravdu občanom Európy, Eh, nanútili ste im politickú úniu. A keď v roku 2005 v Holandsku a vo Francúzsku ľudia hlasovali proti tejto politickej únii, keď eh, eh, zamietli ústavu, jednoducho ste to ignorovali a zadnými vrátkami ste tu voviedli Lisabonskú zmluvu. E, minulý štvrtok e, došlo naozaj k veľkému e, zametraseniu, k dôležitému výsledku možno na globálnej úrovni, pretože to, čo urobili obyčajní ľudia vo Veľkej Británii, ľudia, ktorí boli utláčaní v posledných rokoch, pretože sa znižovala ich životná úroveň, jednoducho odmietli nadnárodné spoločnosti, veľké banky, veľkú politiku a povedali, my e, vlastne chceme našu krajinu späť, e, chceme e, loviť toľko ryb, koľko chceme, chceme mať nezávislý národ, ktorý riadi sám seba a toto sa musí stať, toto si želáme. A teraz e, takýmto našim postupom e, ponúkame svetelko nádeje všetkým ostatným demokratom e, na európskom kontinente. Ja to vám hovorím, Veľká Británia nebude jediným členským štátom, ktorý opustí Európsku úniu. Otázkou teraz je, čo budeme robiť ďalej. Je to na britskej vláde, aby išla cestou postupu podľa článku 50 a musím eh, vyjadriť súhlas s pánom Junckerom, že by sme tu nemali príliš dlho otáľať. Eh, ako ľudia hlasovali, tak treba postupovať, ale eh, to, na čo apelujem, je naozaj dospelý prístup pri vyrokovávaní iného, odlišného vzťahu. Viem, že tak nikto z vás vo vašom živote nerobil nič poriadne. ani e, ste nepodnikali, neobchodovali, ani ste len nevytvorili nejaké pracovné miesto. Tak e, počúvajte, len počúvajte. Pán Faraš. Malý moment, e, prerušuje aj pán predseda parlamentu. Vážené kolegyne, kolegovia, pri všetkom pochopení váš postup správate sa práve tak, ako sa väčšinou správa UKIP tu v Európskom parlamente. Takže prosím vás, Nekopírujte ich. Pán Faráš, chcem vám však povedať jedno vaše vyjadrenie, že kolegovia e, e, tu e, v Európskom parlamente nemali žiadnu poriadnu prácu nikdy. Prosím, vyvarujte sa toho, aby ste zo svojho vlastného príkladu vyvodzovali závery pre ostatných. Áno, máte pravdu. My sme väčšinou protestovali proti establishmentu a teraz establishment protestuje proti nám. Je to jednoduché. No ale takže poďme k pragmatickej ekonomike medzi nami, medzi vašimi krajinami a mojou krajinou e, e, je veľká miera obchodu a podnikania. Je to dobré pre obe strany. Je to významné, ak by ste sa e, rozhodli odstrih, odstrihnúť sa, zamietnúť akúkoľvek myšlienku rozumného, rozumnej dohody medzi nami, výsledok by bol oveľa horší pre vás, než pre nás. A aj e, e, žiadna e, dohoda je lepšia pre Spojené kráľovstvo, než tá nepríjemná dohoda, ktorú máme tu teraz, pokiaľ by išlo zavádzanie cieľ ako automobily, tak by naozaj 10 tisíce nemeckých robotníkov bolo ohrozených na svojom pracovnom mieste, prišli by o svoje pracovné miesta. Takže apelujem, e, začnime e, rokovať o e, rozumnom díle bez cieľ medzi nami a potom Spojené kráľovstvo bude vašim priateľom, budeme s vami obchodovať, budeme s vami spolupracovať, budeme vašimi najlepšími priateľmi vo svete. Ale urobte to, urobte to rozumne a dovolte nám, aby sme sledovali naše globálne ambície e, v budúcnosti. Ďakujem. Für die ENF-Fraktion hat jetzt das Wort die Frau. Za E, frakciu ENF má teraz slovo pani poslankyňa Le Pen. Veru tak. Veru tak, milí kolegovia. Prečo ste takí nervózni? Pozrite sa, aká je pekná história, keď sa hrá o slobodu a keď konečne zvíťazí vola jedného národa, britský národ hlasoval za vystúpenie z EÚ a to je skutočne najvýznamnejšia historická udalosť odpadu berlínskeho múru. Je to signál slobody, ktorý je zaslaný celému svetu a je to aj výkrik lásky národa k svojej krajine. Briti si vybrali cestu, ktorú nikto neočakával. A uzavrieť cestu, vy ste jej súčasťou, tých, ktorí stále vykrikujú nezvratnosť EÚ. Britský národ to dementoval a to jednoznačne. Je to výrazné víťazstvo demokracie, je to facka európskemu systému, ktorý je čím ďalej tým viacej založený na strachu, na vydieraní a na klamstvách vaše výkriky a ďakujem, že ste tomu dali naozaj krásny príklad teraz vaše hrozby apokalipsy, e, kurz vašich búrs. Briti sa k tomu vyjadrili a vyjadrili sa zvrchovanie napriek vášmu údivu a vašim snom. A z čoho ste vlastne prekvapení už desiatky rokov sa EÚ buduje proti európskym národom. Francúzske a holandské referendum v roku 2005, ktoré boli E, jednoducho pošliapané. Potom e, odmietnuté e, rozhodnutia Grek, Lisabonská zmluva Gréci, ktorí boli prinútení prijať program úspor a dostali ich do nekonečnej chudoby. Britský národ urobil posledné sakrilegium, poslednú obeď a rozhodli sa ísť touto cestou. Keď sme desiatky rokov zaslepení a uvádzame do praxe absurdné politiky, ktoré priniesli e, zmiznutie priemyslu, masívnu nezamestnanosť a migráciu, tak samozrejme je veľmi ťažké pristáť znovu v realite a pochopiť, čo sa to vlastne deje. Propagandisti EÚ, či už naľavo v strede alebo vpravo, no teda. No konečne Schovajte si tie vaše prejavy a slova. Naozaj, naopak, tešte sa z toho, že národy sa konečne oslobodzujú. Zvrchovaný hlas, konom EÚ, nové znovu nastolenie hraníc. Patriotizmus, to je budúcnosť pre Veľkú Britániu a to by nás malo všetkých motivovať a budovať lepšiu budúcnosť. Počujem už niektoré bláznivé myšlienky, ktoré sa tu šíria a hovoria, že Veľká Británia za to zaplatí veľmi, že vyzýva ostatných, aby urobili niečo e, podobné. <clears throat> Tie metódy, ktoré sa tu navrhujú, vôbec nie sú demokratickými. Veľká Británia sa rozhodla a my ich vôľu budeme rešpektovať. Bodka. Alternatíva je jednoduchá buď budete tvrdohlavo pokračovať vo vašej nákladnej technokratickej Európe a budete presadzovať vaše delirujúce projekty a ch- budete chcieť viacej Európy, keď národy chcú menej, ale slubujem vám rýchly rozpad tejto totalitárnej organizácie. Buď opustíte EÚ v prospech Európy spolupráce medzi slobodnými štátmi a zvrchovanými národmi, pre moju krajinu Francúzsku sa záväzujem, že budem Francúzsko viesť cestou slobody a to je jediná cesta smerom k veľkosti. Nech žijú slobodné národy, nech žije Veľká Británia, nech žije Francúzsko. Das Wort hat jetzt die Slovo má e, teraz e, pani poslankyňa Doc, e, mne nezaradených. Ďakujem pekne, pán predseda. Občania Spojeného kráľovstva eh, vyjadrili svoj verdikt a ich rozhodnutie sa nedá prepísať. Eh, uznali, že problémy Európskej únie eh, nie sú len nedostatky, nedokonalosti a že chcú kráčať svojou cestou. Toto referendum predstavuje víťazstvo demokracie. Jeho výsledok nebol taký, ako si želal odchádzajúci britský premiér ale e, celé roky e, občania Spojeného kráľovstva sa vám e, snažili hovoriť, aké majú frustrácie, aké majú obavy v súvislosti s Európskou úniou. Vy ste ich nepočúvali, ale dnes počúvate. A pokiaľ ide o chladnú hlavu, táto inštitúcia, napriek tomu, čo som si tu dnes vypočula, jednoducho bude musieť zareagovať nie sme nerozmýšľame len e, smerom dovnútra. My sme veľmi dlho sa snažili o vybudovanie nejakého vzťahu s našimi európskymi spojencami. E, Eh, vychádzajúc z kooperácie, z voľného obchodu, eh, nezávislosti, eh, vzťah, ktorý by robil náš svet bezpečnejším, prosperujúcejším. Nie sme menej európskejší ani menej optimistickejší. Spojené kráľovstvo má nielen silu charakteru uspieť samé o sebe, ale vystupuje aj za to, že chceme chrániť slobodu našich susedov. E, myslím si, že e, Spojené kráľovstvo a EÚ môžu e, pokojne kooperovať v záujme všetkých svojich občanov. Ďakujem. Milé kolegyne, kolegovia, odteraz budem veľmi prísne dohliadať na dodržiavanie rečníckého času. Slovo má pán Juncker, predseda komisie. Nech sa páči. J'ai appris au cours de cette Dámy a páni, počas tejto rozpravy som sa dozvedel to, čo som už vlastne vedel aj predtým. Netreba ponechať národ v rukách nacionalistov. Treba rešpektovať národy a štáty, ale nerešpektujeme nacionalistov, ale ktorí nie sú ani patriotmi, ani nerešpektujú iných. My samozrejme sa poučíme zo súčasnosti, e, z posledných udalostí. Ale nesmieme veci miešať dokopy a nesmieme sa trafi- e, e, tváriť, že Európa je Európa šk- ekonomických škrtov a austerity. V minulosti sa vždy robili takéto politiky. Ja nesúhlasím s pánom Lambercom opisovať túto Európsku komisiu ako komisiu škrtová politiky uťahovania opaskov. To nie je pravda. Keď ste v opozícii, tak ste veľmi silní, ale keď ste vo vláde, tak robíte to isté, čo všetci ostatní. Tak tu nedávajte nikomu lekcie. Veľká Británia nehlasovala o politike uťahovania opaskov alebo o ochrane či nedostatku ochrany hraníc. Veľká Británia nie je súčasťou eurozóny, takže politiky týkajúce sa eura sa neaplikujú, neaplikujú na nich. Veľká Británia nie je ani súčasťou Schengenu, takže ona si tiež riadi vlastné hranice. Tak nám to nerozprávajte, historky, prestante konečne zavádzať. Pred niekoľkými dňami ste povedali, že ste sa pomýlili v rozpočtovej otázke tej takej výzve britsko-európskej. Ak by ste to boli povedali pred referendum, tak by som vám zagratuloval. Ale vy ste klamali. Nepovedali ste pravdu. Pán Faráš, rád som s vami diskutoval Máme rovnaký zmysel pre humor, aj vy ho máte, aj ja ho mám. A veľmi ma mrzí, že to je posledný krát, tak, že tu diskutujeme takto v parlamente, pretože vy sa sem už nevrátite. Ďakujem pekne teraz za radu pani Henis Plaskart. Ďakujem pekne, predseda. Dovolte mi zopakovať. Nemáme na výber, musíme len rešpektovať výsledok tohto referenda. Referenda, eh, ktoré malo byť budičkom pre nás všetkých. No a v tomto momente odpoviete, nie je nevyhnutne viac alebo menej Európy, je to o lepšej Európe, o presvedčivej Európe. Únia 27 bude pokračovať, ak sa Veľká Británia rozhodne odísť, ale je jasné, že musíme konať. Naša únia bude môcť existovať len vtedy, eh, keď budú podporovať milióny občanov, má slúžiť a chrániť. No a táto podpora nie je samozrejme, čiže my musíme neustále pracovať na tom, aby sme si ju zaslúžili. Tak ako som povedala, výsledok referenda vo Veľkej Británii neznamená, že hrozby a výzvy, pre ktorými spoločne stojíme, zmizli. Tiež to neznamená, že každá krajina ich dokáže lepšie zvládať a samotná práve naopak. Geopolitická situácia ešte počiarkuje potrebu jednoty. Žiadna krajina na svete nemôže reagovať na všetky výzvy, problémy s osamotenia. No a preto Rada a parlament budú musieť konštruktívne spolupracovať eh, na tom, čo od neho očakávajú občania. No a keďže skutočnosť 27 štátov EÚ eh, je zložitá, tak sa musíme sústrediť na to, čo môže urobiť EÚ, ale to, aby dokázala riešiť hlavné výzvy, ako zaistiť bezpečnosť našich občanov, vyriešiť otázku migrácie a utečencov, podporiť európske hospodárstvo vytváraním pracovných miest pre občanov EÚ. Takže musíme zaistiť, eh, že zachováme priateľský vzťah vo svete, eh, ktorý je čoraz komplexnejší a náročnejší. Nemôžeme sa od seba vzdialovať, máme rovnaké globálne záujmy a preto eh, musíme pochopiť, že naše záujmy sú konvergentné a nedivergentné. No ak niekto je Unavený zo spolupráce, tak toto musí byť budiček, pán predseda. Rada, ako vždy, rada bude spolupracovať s parlamentom. Ďakujem pekne, pani Enis Plaschár, dámy a páni. A teraz budeme pokračovať v obratenom poradí a slovo dostáva pani Doc za nezaradených poslancov. Nech sa páči, pani Doc. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som si veľmi dobre vypočula E, tom, tejto diskusie a akceptujem, že, alebo chápem, že emócie sú e, veľmi živé, ale posilní sa všetky stereotypy, ktoré, e, pre ktorými majú ľudia vo Veľkej Británii stracha a proti ktorým hlasovali 23. júna. Vyhrážanie, zastrašovanie nebude fungovať proti občanom Veľkej Británie. My musíme akceptovať výsledok referenda a musíme vybudovať vzťah, ktorý bude vzájomne prospešný pre všetkých našich občanov, vzťah, ktorý rešpektuje naše rozhodnutie, ale ktorý nám pomôže vybudovať prosperujúce hospodárstvo, chrániť základné práva a zaistiť mier vo svete, ktorý je čoraz nebezpečnejší. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A pán Juncker ešte? Áno, vážený pán predseda, ja by som sa chcel ospravedlniť parlamentu, že musím odísť, pán Timmermans e, tu rád ostane, alebo minimálne to povedal, že tu rád ostane. Ja mm, musím ísť na stretnutie s britským premiérom. Rešpektujem, keďže rešpektujem britskú demokraciu, musím ísť. Ja ďakujem pekne, pán Juncker. Slovo teraz za skupinu ENS dostáva pán De Graaf. A vážený pán predseda, 23. júna 2016 sme zažili historický deň, vynikajúci deň v histórii Európy a totiž oslobodenie Európy teraz začína. Spojené kráľovstvo môže oslavovať Európska únia prišiel dôležitý členský štát a toto je začiatok konca tohto nešťastného projektu. Táto únia zavádza občanov egoistická elita, vedie túto hru na úkor európskych národov. Vyjadrenie britských eh, občanov hovorí, že eh, suverenita sa musí vrátiť národom nie len vo Veľkej Británii, ale v, v celej Európskej únii voliči chcú, chcú naspäť svoju suverenitu. No a rozpad tejto zlej únie musí čo najskôr začať. To znamená, že potrebujeme čo najskôr obnoviť národné hranice a národnú integráciu občania potrebujú vlastné zákony, vlastné peniaze a my teraz vyzývame na oslobodenie ďalších krajín Holandsko, Francúzsko, Polsko, Rumunsko, všetky národy Európy. A vám, pán Juncker, môžem vám povedať, odstúpte. Nepodarilo sa vám udržať v Európskej únie Veľkú Britániu. Nepodarilo sa vám zredukovať byrokraciu, tak ako bolo dohodnuté. Odstúpenie pán Juncker a nová komisia, aby bola zrušená zlá únia. A teraz pán Faraž za EFDD. Áno, e, londonská burza e, teraz stúpa e, o 12%, narastla od februára. Libra je slabá, ale od júla 2014 poklesla a premiéry Austrálie a Nového Zélandu sa teraz snažia a ktorá krajina mimo EÚ uzavrie prvá do obchodnú dohodu s Veľkou Britániou. Čiže veci vyzerajú celkom dobre. Postane E, problémy sú politické. E, vidíme, že odstúpil britský premiér, e, britský komisár, spravili tak podľa mňa z dobrých dôvodov. Nikdy neviete. Možno odstúpi aj predseda Labouristov, ale takéto zmeny v politike môžu byť veľmi zdravou a dobrou vecou. Ja som vstúpil do politiky, pretože naša politická trieda nás priviedla k európskemu projektu. No a keď je výsledok z minulého týždňa ich odstráni, tak dobre, ja sa teším. Budúci rok keď budeme oslavovať náš deň nezávislosti 23. júna. A za skupinu zelených dostáva slovo teraz sa pán Ellen Smith. Ďakujem pekne, predseda. Ja zastupujem Škótsko a ja som hrdý na to, že som Škód, ale som hrdý aj na to, že som Európan. Ja chcem, aby naša krajina bola medzinárodná, spolupracovala, ekologická, spravodlivá, európska. A občania Škótska spolu s občanmi Severného Írska a Londýna a mnoho ďalších ľudí vo Walese, ako aj Anglicku, hlasovalo za zotrvanie v rodine národov. Ja žiadam, aby tento status bol rešpektovaný. Koľko dá sa hovoriť o mnohých veciach, my budeme potrebovať chladnú hravu, chladnú hlavu, ale nezabúdajme na to, že Škótsko vás neodmietlo. Takže ja vás vyzývam, kolegyne, kolegovia, neodmietajte ani vy Škótsko. Für die Vereinigte Linke hat jetzt das Wort Frau Anderson. Teraz má slovo pani Anderson za GUNGL. Ďakujem eh, pekne. Eh, europoslanci ako Diane Dodds a Marine Le Pen by povedali, že my na severe Írska sme eh, zaslepení by sme povedali, že nie my vás e, my e, žiadame, aby ste rešpektovali naše hlasovanie, hlasovanie občanov e, Severného Írska, ktorí hlasovali podobne ako občania Škótska za zotrvanie v EÚ. Hlasovali za Remain. Rešpektujeme a budeme e, hájiť želanie občanov Severného Írska. Avšak, až ak e, by nás Anglicko malo vyhnať z Európskej e, únie, musíme stále poukazovať na to, že išlo o demokratické hlasovanie. Posledná vec, ktorú potrebujú občania Eh, Severného Írska je nová hranica Vy ste eh, v Európskej únii podporovali náš mierový eh, proces a žiadam vás, aby ste v tom pokračovali. Sinn Féin, my sme pracovali na eh, silnom eh, hlase za Európsku úniu, za, socia- za eh, sociálnejšiu Európu, demokratickejšiu Európu, spravodlivejšiu Európu a uh, hovorím aj vám v rade, uh, nepočúvate treba, aby ste uh, počúvali, ako sa vyjadrujú obyčajní ľudia k uh, nedemokratickým a nesociálnym uh, praktikám. Toto sa musí zmeniť, ak má Európska únia prežiť. Žiadam vás, aby ste prosím rešpektovali eh, hlasovanie ľudí v Severnom Írsku. Eh, pán predseda prerušuje, pani poslankyňu ďakujeme, pani poslankyňa, vaše posolstvo prešlo. Za eh, politickú skupinu liberálov má slovo teraz pán Fehovčat. Veľmi stručne, pán predseda, na záver tejto diskusie by som chcel apelovať na e, tu prítomných poslancov, aby e, sme teraz vyslali silné posolstvo e, smerom na radu a európskym občanom. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je masívne hlasovať za uznesenie, ktoré sme pripravili na toto zasadnutie a nemali by sme e, začať sa vyjadrovať, že sa nám nepáči ten či onen bod. Čo teraz potrebujeme je e, e, veľ, veľmi silné hlasovanie za uznesenie. Musím povedať, pán Fareč, ja som šokovaný, vy sa tu prezentujete ako ochranca obyčajných ľudí, ťažko pracujúcich a pritom máte finančné konštrukcie, v e, e, daňových rajoch. No ale buďme pozitívni. Veľmi, je veľmi uh, smutné. Uh, viete, čo uh, bolo najhoršie pre európsky rozpočet, kde sa najviac vyhadzovali finančné prostriedky, že sa 17 rokov z neho uh, platil váš plat. Uh, ďakujem za uh, skupinu EKR. Má teraz slovo pán Legutko. Vážení Kolegovia, musím povedať, že e, som touto diskusiou rozčarovaný. Došlo tu k veľmi e, zlej veci. Pokiaľ ide o e, Brexit, je to veľmi zlé a nebezpečné, ale nie pre Veľkú Britániu. Ona to určite zvládne je, e, nie je treba hroniť krokodílie slzy nad Britmi. E, došlo k niečomu nebezpečnému pre nás, pre Európsku úniu. Je to jedna z e, najnebezpečnejších vecí, ku ktorej došlo v dejinách európskej integrácie. Došlo k tomu, dámy a páni, že tu E, robíte e, e, teraz to isté, čo tu robili veľmi dlho oni. Také isté výkriky, také isté hesla, ukrivdené výrazy, také isté klamstva. Čo sme urobili my, ktorí vedieme túto úniu? Čo urobila Európska komisia nesprávne? čo, ako, ako zmeniť eh, to, čo urobila väčšina, ktorá vládne v tomto Európskom parlamente eh, zle, ako to odčiniť. Oni nie sú na vine, eh, keď sú nacionalisti a šovinisti. Znamená to, že jednoducho nie ste schopní prijať skutočnosť. Nech sa stane čokoľvek, stále opakujete to isté. Ja chcem vedieť, čo bude ďalej, pretože situácia vyzerá veľmi nebezpečne. Hovorí sa, že človek je jediná živá bytosť, ktorá je schopná vyvodzovať pozitívne závery z vlastných e, chýb. To je pravda. Ale po dnešnej diskusii e, sa zamýšľam, či sa to vzťahuje aj na tých, ktorí vládnu v Európskej únii. Ďakujem. E, za SND má slovo pán Pitela. Kolega Faráž. Len jednu vec kolegovi Farážovi. Ja nebudem pískať, neviem pískať. A aj keby som vedel, nedovolil by som si pískať na kolegov či na nikoho. Ale musím vám povedať jednu vec. Vy ste neurobili dobro pre vašu krajinu a história to preukáže. Žiaľ, história to preukáže. A nie je tu teraz čas na polemiky, nemáme čas na polemiky, či inštrumentalizáciu. Je to významná historická etapa. Musíme byť jasní. Ak niektorí chceli Brexit, Brexit, eh, došlo k nemu a teraz nevieme prečo, o čom sa tu vlastne diskutuje. Demokracia chce, aby sme e, zaznamenali tento, e, e, toto rozhodnutia. Chceme sa nejakým spôsobom stať rukojemníkmi Ehm, hier britskej konzer- konzervatívnej strany alebo Toriovcov. To je všetko absurdné naozaj. Mali by sme konečne poukázať na to však, eh, koľko vlastne percent britských občanov eh, eh, hlasovalo za Brexit. Čo je jasné, že sú aj tí, ktorí chcú využiť túto, tieto výsledky na zničenie. Ale my máme dobrú spoločnosť, všetci tí, ktorí e, sme spolu zjednotení, ktorí chcú e, zlepšiť, vybudovať Európu. Sme po boku kresťanských demokratov a tak ďalej. A žiadame Európsku radu, aby brala do úvahy naše požiadavky, ale žiadame aj pozerať do budúcnosti a myslieť na strednodobý a dlhodobý horizont. E, môžeme uvažovať o konvente, ktorý bude otvorený pre občanov, Ehm, aby sme stanovili usmernenia silnejšieho politického procesu, kde by sa uvažovalo o vytvorení postu Európskeho ministru, ministra financí, že by sa robili lepšie, efektívnejšie e, politiky e, obhajoby, spoločná politika pre migráciu a tak ďalej. My máme jasné línie a usmernenia. Toto všetko chceme urobiť čím skôr z strednodobého aj dlhodobého hľadiska. Chceme byť jednotní v týchto cieľoch. Chceme prekonať aj naše názorové rozdiely, ktoré ostávajú, ale my musíme naďalej vyvíjať spoločné úsilie, aby sme zachránili Európu. Toto je naše stanovisko a budeme ho rozhodne presadzovať. Für die EVP hat das Wort noch einmal Herr Weber. Za EPP má slovo ešte raz pán Weber, pán, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Myslím, že dnes to bola veľmi dobrá rozpráva v Európskom parlamente, pretože e, ukázala dobre tieto dve strany, e, ukázala, e, aké výzvy sú pred nami. Netreba ani komentovať pána Faraža. Nevieme totiž to, že či o dva týždne ešte bude pravdou to, čo hovorí dnes, takže netreba to komentovať. A pani Lepenová je dobrým príkladom dokázala, že vlastne nemá žiadnu odpoveď na neistotu, ktorá vládne vo Veľkej Británii. Eh, Francúzi by si eh, mali eh, uvedomiť, že Veľká Británia má väčší problém a nie Európa alebo Francúzsko. Myslím si, že si uvedomuje, že je dochádzajú argumenty, ale to je jedna časť diskusie. To dôležitejšie dnes podľa mňa bolo, že ako Európsky parlament sme ozrejmili, že stojíme za touto myšlienkou, že chceme túto myšlienku ďalej realizovať v budúcnosti. Stojíme za európskym projektom a prosíme, žiadame, aby Európska ráda dnes popoludní a zajtra do poludnia nediskutovala interne, ne, nehádala sa interne, ale e, vyslala jasný signál, že 27. verí v Európsku úniu a že ju bude ďalej budovať. Ďakujem. Rozpráva je týmto